Dear colleagues, kolegyne a kolegovia, je čas, aby sme začali a je to bod 20 nášho programu, nariadenie o ortuti. Myslím si, že toto stretnutie bude hodnotné pre e, vyhodnotenie návrhu e, správy spravodajcu pána Eka. Takže najskôr dáme slovo pánovi spravodajcovi, aby vysvetlil svoje stanovisko a potom budú mať slovo tieňovi spravodajcovia. E, pán spravodajca, máte slova. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne, ctení zástupcovia komisie. V 50. rokoch minulého storočia v japonskom meste Minamata sa u tisícky ľudí a zvierat zistili škody, poškodenia nervového systému. V médiách sa hovorilo o chorobe Germinamata. Príčinou bolo vysokostupňové otrávenie ortuťou tým, že jedna chemická fabrika vypúšťala odpad do mora. Viac ako 10 tisíc ľudí bolo vážne poškodených, zhruba 3 tisíc zomrelo na túto otravu. Ortuť je akutne toxická a je jedna z desiatich najškodlivejších látok prirodzene prístupných na našej planete. Je to ťažký kov, ktorý sa v plynovom stave dokáže dostať na celý svet, to znamená, dá sa dostať aj ďaleko od miesta, kde nastalo znečistenie. Dá sa dostať do mora, pôdy, vzduchu, dostane sa do rastlín a cez potraviny sa dostane do zvierat a do ľudí. Ortuť môže privodiť vážne ochorenia, poškodenie nervového systému, obličiek, pečenie a tak ďalej. Obete môžu stratiť pamäť, môžu stratiť reč a jednoducho škody na zdraví sú irreverzibilné. Deti a novorodení sú najviac ohrozenými, pretože v tej rastovej fáze mozog a nervový systém sú veľmi citlivé, pokiaľ ide o reakciu na ortuť takéto škody na zdraví už v malom množstve prijaté ortuti do tela spôsobili to, že aj napriek tomuto Svetová organizácia pre zdravie stále nestanovila stropné hodnoty, pokiaľ ide o možnosť príjmatia takéto látky do tela. Ako som už povedal, ortuca sa uvoľní aj do vody, aj do vzduchu a emisie Ortute vznikajú napríklad pri produkcii cementu a aj pri tepelných elektrárniach. Môže to byť vedľajší produkt napríklad pri výrobe ďalších látok, ako napríklad cín alebo zinok, alebo to môže byť kontaminát napríklad v hnojivách. Používa sa v, po výrobkoch ako batérie alebo žiarovky v priemyselných postupoch ako amalgam sa používa aj v medicíne. Najväčšia potreba ortuže v Európe na úrovni 75 tón sa týka práve týchto náplní blom do zubov uvoľňuje sa na kontaminovaných miestach, ktoré sa napríklad už viac nepoužívajú a neboli dekontaminované a sú veľkým zdrojom nebezpečenstva pre ľudí, zvieratá a celú prírodu. Na základe týchto rizík sa v roku 2013 dohodlo 140 štátov na konferencii Spojených národov na dohode, dohovore Minamata, ktoré 11. oktobra 2013 bola podpísaná. Táto dohoda má za cieľ ortuťové zaťaženie životného prostredia zminimalizovať, emisie ortute na celom svete kontrolovať a redukovať, ako aj produkty, ktoré obsahujú ortuť, odstrániť. Nariadenie Európskej únie číslo 11.02.2008 vytvorilo základ pre ďalšie zmeny a doplnením tohto nariadenia sa táto ambícia ešte posilňuje. Predovšetkým v Európskej únii sa týmto spôsobom pripisuje dôležitá úloha. Európska únia a členské štáty ako rozvinuté priemyselné štáty sa majú postarať v rámci zmluvy podpísané o to, aby dohoda Minamata a záväzky, ktoré z nej vyplývajú vo všetkých krajinách, ktoré to podpísali, sa aj plnili. Vo viacerých prípadoch Európska únia svoje záväzky implementovala do právnych predpisov. Máme tu postupy, účinné technológie a know-how a sme, spoko- a sme schopní využívať a produkovať produkty a výrobky, ktoré obsahujú menej ortuť a tieto exportujeme. Potrebujeme hĺbkové odpovede napríklad, a nie je nejaké kozmetické úpravy na to, aby sme urobili niečo v oblasti verejného zdravia a ochrany životného prostredia. Preto ľutujem, že to je taký minimalistický prístup zo strany komisie, pretože zdá sa, ako keby jej návrh, pokiaľ ide o doktrínu lepšieho regulácie zo strany pána Timmermansa a Junckera, že nie to bolo správne riešenie výber najlacnejšieho riešenia je kontraproduktívny a vôbec nie v duchu dohovoru Minamata. Návrh komisie, ktorý nie je dostatočne ambiciózny, v každom páde sa nevysporadúva s verejným záujmom. Občania Európskej únie chcú bezpečný svet pre svoje deti a pre seba samého. Potreba ortuti na svete je na úrovni 260-280 tón do roka, hoci predpokladané využívanie tohto, tejto látky e, sa malo obmedziť už od roku 2017 do roku 2020 až 2030 sa dopyt po ortuti odhaduje na úrovni až 420 tón. Čiže pri týchto číslach vidíme, že minimalistické požiadavky nás nedostali ďaleko. Od priemyselnej revolúcie sa zaťaženie povrchovej vody ortuťou strojnásobilo. V hlbokých vodách mora a oceánov sa to zvýšilo až o 25 Vo vedeckých štúdiách sa potvrdilo, že vo viacerých rýb, ktoré sa konzumujú, ktoré obsahujú mieru povolenú prípustnosti obsahu ortute. Mali sme tu monitorovací program v roku 2012, ktorý prišiel k záveru, že zaťaženie viacerých zvierat, pokiaľ ide o ortuť, tak obsah ortuťa sa v ich telách až 10 násobne. Treba reagovať na takéto celosvetové zaťaženie životného prostredia ortuťou, pretože ortuť sa bioakumulatívne odburáva až neskôr a treba reagovať na to právnymi predpismi. Ja apelujem na vás všetkých kolegovia, aby sme v plnej miere v súlade s európskymi zmluvami a v nich ukotvenou ochranou verejného zdravia a ochrany životného prostredia, aby sme na tomto základe podporili moje pozmeňujúce návrhy, ako poprvé zákaz vyvážania ortute a produktov, ktoré obsluhujú ortuť, a ktoré sú zakázané, to znamená odpad ortuťový, ako aj iné zlúčeniny. Ortuť prvý bud, je vlastne odvodený od logických záverov v tom duchu, že všetky výrobky, ktoré sú menované v rámci dohovoru Minamata, by mali byť zakázané v rámci Európskej únie. máme sa vyhnúť nejakým dvojakým štandardom. To, čo nechceme mať na našich trhoch, jednoducho nemôžeme exportovať a predávať do iných krajín. Veď to je predsa proti duchu Minamáty, kde výrobky, ktoré sú zakázané na tom vnútornom trhu Európskej únie kvôli ich škodlivosti, že sa tieto vyvážajú do tretich krajín. Po druhé, zákaz dovozu ordute. Zákaz dovozu zmesí ortutia ortuti s málo výnimkami. A odstraňovanie ortute ako odpad by malo byť zakázané. Využívanie ortute napríklad u zubárov by sa malo obmedziť predovšetkým u tehotných a detí a malo by sa to potom neskôr nahradiť a používať iba v ojedinelých prípadoch, napríklad v alternatívach, aby sa to využívalo iba v prípade výnimok. Existujú tu skutočne alternatívy, ktoré neobsahujú ortuť, a niektoré európske štáty zakázali amalgám alebo sú v duchu od upustenia od používania amalgáma. V kapsulovej podobe a v používaní separátorov, tak ako to navrhuje komisia, tak tu sa vlastne ponúka inovatívne riešenie, ale vo viacerých európskych krajinách je to bežná prax po štvrté, uplatňovanie ortúte v priemysle ako katalizátor alebo to by takisto malo skončiť, pretože už existujú alternatívne metódy, ktoré sa už aj využívajú. A po piaté, na viacerých stanovišťach sa odpad ortuťový dáva do pôdy alebo do vôd a vznikajú takto zamorené oblasti. Oblasti, kde sa napríklad vyrába ortuť alebo používa pri výrobe ortuť. A dá sa tomu vyhnúť. Nakoľko ortuť sa skvapalňuje pri izbovej teplote, tak tu dochádza k priamému dopadu na okolie a to prispieva k tomu, že celosvetové zaťaženie atmosféry ortuťou stále a stále stúpa. Členské štáty týmto sa navrhuje, aby všetky znečistené stanovišťa, kde sa obsahuje ortuť, boli jednoducho v registri zaznačené a aby sa čo možno najskôr dekontaminovali. Iba takýmto spôsobom sa môže obmedziť nebezpečenstvo pre zvieratá a rastliny, ako aj pre ľudí, ktorí tam bývajú. Posilnenie predpisov, pokiaľ ide o zaobchádzanie s ortuťou v súlade s predpismi životného prostredia, to je takisto dôležité. Kvôli vlastnostiam ortute vysokej ceny trhovej tejto látky a kompaktného objemu sa vlastne rozvíja čierny trh a je to veľmi ľahké dostať sa k tejto, tejto látke. Preto by sa ortuť mala predávať i, alebo uskladňovať iba v solidnej podobe, nie v tekutej. A to z čas, takýto spôsob uskladňovania by mal byť dlhodobo poňatý. Každé nové postupy pri výrobe ortute ako aj nové výrobky obsahujúce ortuť by mali byť zakázané, aby nedošlo k nejakým vákuám pre tie produkty, ktoré sa v čase rokovania o minemáte vyrobili, pripravovali a vlastne vzýšli z toho, že takéto predpisy ešte neboli a tieto produkty neboli zohľadnené. Výroba, ako aj ak spúšťanie týchto výrobkov a zavážanie nových procesov výroby ortute povedie k zvýšenej potrebe využívania ortute a povedie to takisto aj k zhoršeniu a zväčšeniu množstva emisí, ktoré obsahujú ortuť. Takéto nové postupy, výrobky a činnosti by teda mali byť jasne zakázané. Po 8. komplexný systém podávania správ o využívanie ortute by mal byť zabezpečený, pretože napríklad momentálne informácie, ktoré máme, e, týkajúce sa ortute, sú vyňaté z tohto systému. všetkým, pokiaľ ide o priemyselné odvetvia, kde sa využíva chlor a alkalické kovy. Využívanie alternatívnych produktov, kde nebudú obsahovať ortuť, a najlepších možných, najnovších technológií toto všetko treba podporovať a pretláčať, vážené dámy a páni. Ja som veľmi presvedčený o tom, že pozmenujúce návrhy odvolávajú, sa odvolávajú na tie riziká, ktoré tu máme a že to všetko dá implementovať aj v praxi. Čo teraz potrebujeme, je politická vôľa uznať tie riziká, ktoré ortuť prezentuje pre zvieratá, život ľudí a rastlín. Ďakujem mm -hmm. za mhm. vašu pozornosť. Ďakujem vám. A e, teraz pán Mišel Dante z RPP, e tieňový spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať komisii za platformu, z ktorej vychádzame. Objasňuje to aj právny základ a poskytuje odvolávku na využívanie ortute podľa dohovoru Minamata. Je veľmi dôležité, aby sme využívali nové a dobré nástroje, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili, prijali opatrenia, ktoré budú dosť účinné na to, aby sme redukovali škodlivé vplyvy ortute podľa najnovších informácií vedeckej sféry, aby sme posilnili schopnosť podnikov o využívaní alternatívnych metód. Navrhujem viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré tento návrh komisie vyvíjajú ďalej. Pozmeňujúce návrhy týmto doplňajú tento návrh a niekedy idú v niektorých bodoch aj proti návrh správcu. Pokiaľ ide obmedzenie dovozu a vývozu hortute, návrhy, ktoré predložila komisia, tieto sú ambiciozne, adekvátne. Únia musí si ponechať možnosť e, dovozu ortute na to, aby sme sa vyhli nejakým úskalia v priemysle aby sme neuprednostňovali podniky v iných častiach sveta. Pokiaľ ide o obchod s látkami, ktoré obsahujú ortu, tu je takisto návrh komisie, tento je vyvážený, zakazuje sa export týchto krajín do tretich krajín na základe dohovoru Mina Mata. To má pozitívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, avšak za hraničné podniky môžu obchodovať s týmito látky. To znamená, iba európske firmy by boli znevýhodnené. To znamená, takýmto spôsobom by sa nepriamo podporovala nekalá súťaž. Recyklácia od ortute. Máme tu minimálny cieľ, pokiaľ ide o recykláciu ortute a myslím si, že pokiaľ ide výrobky, ktoré obsahujú ortut na základe súčasných predpisov je dobré, aby sa ortut recyklovala na miestach, ktoré sú na to určité. Týmto sa bude lepšie dať vysledovať ortuť, lepšie sa to bude dať skladovať a lepšia, zvýši sa aj kvalita ortute. Pokiaľ ide využívanie ortute vo výrobných procesoch, podporujem návrh spravodajcu. Tam, kde máme alternatívne spôsoby, treba zakázať prostupy, kde sa využíva ortuť. Potrebujeme však prechodné obdobie, ktoré je potrebné pre podniky na to, aby sme zvážili aj náklady, ktoré sú spojené s prechodom na neortuťové postupy. Tam, kde nie sú alternatívy, napríklad pokiaľ ide o výrobky niektorých chemických zlúčení. Treba takýmto spôsobom podporovať tých, ktorí sa v tejto oblasti angažujú. Podporujem návrh komisie v tých oblastiach, ako napríklad zubári potrebujú amalgám, to je napríklad jediná možná technológia v niektorých konkrétnych prípadoch. Avšak máme tri pozmeňujúce návrhy. Jeden sa týka prevencie, prevencia v oblasti dentár, dent, zubnej oblasti, tam jednoducho potrebujeme obmedziť využívanie amalgámu pri tehotných ženách a pri deťoch a takisto treba urobiť niečo, pokiaľ ide o separátory. A pokiaľ ide o odpad, ktorý tvorí ortuť, podporujem návrh komisie. Je tu prioritný návrh, ktorý bol predložený a mám za to, že niektoré tretie krajiny nemajú finančné kapacity, na to, aby sa vysporiadali s odpadom, ktorý obsahuje ortuť. To nehovorím už o technických kapacitách. Európska únia musí jednoducho urobiť všetko preto, aby tá finálna eliminácia týchto odpadov bola zabezpečená, aby sme sa vyhli nesprávnemu zaobchádzaniu s odpadom za hranicami Európskej únie. A pokiaľ ide o skládky, ktoré obsahujú ortuť, súhlasím s predkladateľom návrhu, tekutá podoba ortute nie je dobrá máme dostatočné kapacity na to, aby sme zastabilizovali správu tohto odpadu. A pokiaľ ide o vysledovateľnosť odpadov, ktoré obsahujú ortute, podporujem takýto návrh zo strany správdavcu, to je pozitívne, ale predsa len register takýchto nebezpečných látok podľa mňa nie je správny nástroj, pretože nespočíta s takými malými výrobcami, ako napríklad aj so zubárskou branžou. Samozrejme som k dispozícii spolupracovať aj s tieňovými správodajcami a som pripravený na ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujem, pán Paulucci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem e, výboru za túto diskusiu. Ďakujem aj e, správodajcovi, ktorý, e, ktorého práca je cenným prínosom pre našu snahu medzi 2025 eh, až 2000, 2025 eh, až 40 eh, treba maximálne znížiť objem používania ortuti v Európe a treba podchytiť a, zvýšiť využívanie ortuti v E, ktorá už sa nachádza vo e, výrobkoch a treba si stanoviť realistické ciele na no, ako môžeme e, dosiahnuť zníženie využívania ortuti. Jednak je to ortuť zo zubných výplní. Toto je problém, ktorý treba riešiť hneď, aby sme chránili zdravie našich občanov a zabránili znečisťovaniu životného e, prostredia. Mali by sme zakázať používania týchto, používanie týchto výplní v prípade detí a e, tehotných e, žien a mali by sme používať separátory, aby sa odtud nedostávala do pôdy. Po druhé, v prípade vývozu z Európskej únie treba dodržiavať e, pravidlá, ktoré platia v Európskej e, únii aj v prípade e, vývozu. Nemali by sme používať dvojaké, dvojaký meter a dvojakú morálku, to znamená, aby tie výrobky, ktoré vyvážame, jednoducho neobsahovali viac, než čo je povolené. Treba takisto zabrániť výrobe e, nových e, produktov, e, ktoré obsahujú ortuť a hľadať vhodné alternatívy, prestať používať ortuť ako katalizátor a takisto treba prestať používať ortuť napríklad v prípade, keď vstupuje do zlúčenín s draslíkom a podobne a takisto e, prestať vyvážať e, výrobky, ktoré obsahujú ortuť e, v vyšších množstvách, než aké stanovuje nariadenie. A myslím si, že vďaka tomu budeme schopní doplni- dosiahnuť ten cieľ, ktorý sme si stanovili. V týchto týždňoch a mesiacoch sme diskutovali o tom, či by bolo vhodné, aby Európa pripustila vývoz ortute e, ako odpad vo forme odpadu. Ale predsa len v Európe e, existujú možnosti na e, spracovanie ortuťového odpadu, ktoré mimo Európy neexistujú. Takže s tým vývozom by sme súhlasiť nemali. A pokiaľ ide o spracovanie a likvidáciu odpadu, tuťového odpadu priamo v Európe. Mali by sme e, zaviesť e, dočasné, dočasnú požiadavku na skladovanie v e, tuhej forme, podobe a takisto by sme mali požadovať vysledovateľnosť ortute. ortuti. Ďakujem, pani Gerling. Thank you very much. Ďakujem vám. A ďakujem aj pánovi Ekatovi. E, ja mám niekoľko návrhov, ale myslím, že ste ma nepočuli. E, chcem e, len povedať niekoľko pripomienok k tomu, čo navrhuje komisia. Myslím si, že tá rovnováha je nastavená správne. Ale skutočne by sme sa mali snažiť plniť svoje záväzky vyplývajúce z Minamackého e, dohovoru, vyplniť tie e, legislatívne nedostatky a vždy sa snažiť robiť veci lepšie. To by mal byť vždy nás, náš cieľ. Ale aby sme skutočne toto využili maximálne, musíme si uvedomiť, že je to globálna otázka a E, že by sme sa mali pohybovať v intenciách tohto globálneho e, dohovoru. Takže kde by sme mohli v primeranej miere e, ísť nad rámec požiadaviek, ktoré stanovuje Minamatský dohovor. A musíme si vyhodnotiť, kde to je možné a kde by sme zostali len na rovine vyhlásení. E, treba sa jednak zaoberať možnosťou plného zákazu vývozu a spravodajca na e, to považuje za veľmi e, dôležité. A myslím si, že aj posúdenie vplyvu komisie je pomerne podrobné a je to hodnotný materiál. A samozrejme, nebolo by vhodné presunúť výrobu a spracovanie ortuti, ortuti mimo Európskej únie. To by nebolo správne. Treba to dostať pod kontrolu e, v rámci Európskej únie, tak z hľadiska environmentálneho, ako aj e, ekonomického. Práve preto neviem, či by nakoniec e, úplný záväz, zákaz vývozu bol tým najvhodnejším riešením. Okrem toho, pán spravodajca hovoril o E, niečom, e, čo e, posúdenie vplyvu spochybňuje, to znamená nákup v tretích krajinách. Ale v tomto prípade by v podstate ten environmentálny deficit z globálneho hľadiska mohol byť ešte väčší, než keby sme zaviedli úplný zákaz. E, pretože by to zhoršilo situáciu v ostatných častiach sveta. Ja si myslím, že v tomto smere komisia uvažovala v zásade správne. Myslím si, že je dôležité dodržiavať e, dohovor v týchto oblastiach a myslím si, že pán spravodajca má pravdu, keď e, požaduje prísnejšie pravidlá pre notifikovanie obsahu ortoti v nových produktoch E, iba že by boli preukázateľné environmentálne a zdravotné prínosy používania ortuti v takýchto produktoch. Um, takže pokiaľ také prínosy nie sú, mali by sme sa snažiť o úplný zákaz používania ortuti v takýchto výrobkoch a ja k tomuto ešte prelo, e, predložím pozmeňovacie návrhy. A pokiaľ ide o e, zubné výplne a s obsahom ortuti, ja si myslím, že je veľmi dobrý nápad toto jednoducho zrušiť úplne. Viem, že eh, zubárske, zubárska verejnosť eh, pomerne dosť nástojí na tom, aby sa to mohlo naďalej používať. Ale myslím si, že už sú k dispozícii eh, alternatívy, ktoré sú dostupné a technicky možné, takže by sme ich mali využívať. Takže e, určite žiadna ortuť v zubných výplniach, tak ako navrhuje pán spravodajca. Ďakujem. A teraz pani Jaten Maki. Ďakujem. My v zásade súhlasíme Hortúc je veľmi nebezpečná pre ľudské zdravie a ratifikácia Minamatského dohovoru je preto veľmi dôležitá. Európska únia by mala oveľa e, prísnejšie regulovať používanie ortuti a ja si želám, aby sme mali prísnejšie pravidlá, než aké sú teraz. A ešte niekoľko pripomienok k správe pána Eka. V prvom rade podporujem e, to, čo hovorí pán spravodajca o potrebe právneho základu a, a takisto aj to, že treba mať tie isté štandardy v rámci Európskej únie aj mimo Európskej únie v tretich krajinách, e, s ktorými e, máme dovoz a vývoz ortuti. Tieto tretie krajiny ktoré nemajú e, technologické možnosti, aby vhodne spracovávali ortuť, by mali mať možnosť odviesť nebezpečný odpad do Európy, aby sa spracoval tu. A pokiaľ ide o zubné výplne, ja nesúhlasím s úplným zákazom e, miera používania zubných výplní sa odtuď by sa mala znížiť. To je takisto v duchu Minamatského dohovoru. Používanie takýchto zubných výplní by malo byť odôvodnené v prípadoch, kedy je to jediný možný spôsob alebo jediná možná látka, ktorú možno použiť v konkrétnych prípadoch. Pán spravodajca navrhuje pozmeňovacie návrhy na objasnenie návrhu komisie a ja podporujem vývoj technológií s cieľom e, obmedziť potrebu ortuti v budúcnosti a takisto obmedziť počet produktov obsahujúcich ortuť v budúcnosti. Musíme zrevidovať legislatívu, ktorá sa týka ortuti a jej množstiev v produktoch a mali by sme sa skutočne snažiť obmedziť maximálne prítomnosť ortuti. Ďakujem, e, pani e, Kriozy. Ďakujem pekne, predseda. Ja keď som si vypočila kolegov, tak myslím, že vo viacerých veciach sa zhodneme všetci, sa zhodneme na tom, dokonca aj komisia, na tom, že hortuť je hrozba pre životné prostredie a zdravie, preto musíme byť ambiciózni a čo najúčinnejšie sa ho zva- a čo najrýchlejšie a najúčinnejšie ho zbaviť. Návrh komisie pre mňa nie je dostatočne ambiciózny a ja sa teším z pozície spravodajcu, e, ktorý veľmi zlepšil. Spoločne sme predložili návrhy najskôr, čo sa týka vývozu produktov obsahujúcich ortuť. Ja neviem celkom presne, ako by Európa mohla vyvážať niektoré produkty, keď je zakázané na vnútornom trhu a treba nezajsť, pretože čoho sa to bude konkrétne týkať, akých produktov, je také, ktoré neobsahujú viac ako 2 mg. Nemôžeme dva trhy, trhy, ktoré trh, ktorý chráni Európu a ďalšie. To nie je možné. Ďalej, použitie použitie ortute máme dva, hlavne teda v zubárstve a po druhé e, katalizátory. Takže čo sa týka e, zubných e, použitia v, v zubárstve, e, vieme, že to už sa to už rieši E, európska legislatíva. Máme do 31. decembra 2021 to dáva priestor zubárom na to, aby hľadali alternatívy. Pozrieme sa na Dánsko a Švédsko. Oni nepoužívajú amalgam na základe na základe ortute používajú iné materiály a veľmi dobré vedia použiť, takže existujú alternatívy, ale Subáriu si tak zvykli na použitie amalgámu, že povedali, že jednoducho sa to používa, ale treba, aby zmenili ten postup, takže po roku 2021 sa ukončí použitie takto amalgamu, alebo možno niektoré konkrétne prípady. Ďalej, treba veľmi pozorný, že v niektorých eh, zložkách, niektorých eh, zmesiach eh, je bisfenolno a sú to deriváty a nie bisfenolno a to, čo povedala Svetová zdravotná organizácia, že to nie je problém. Takže k tomuto to nie je problém. No a my používame dosť ortute v prímysle existujú alternatívy, rôzne membrány, ďalej sa tiež hovorí, decembra 2017, pretože ak eh, nedáme nejaký pevný dátum, tak eh, ľudia nezmenia technológie, alternatívy existujú a treba, aby podaná lehota, odkedy budú zakázané eh, realizátory na produkciu biodízlu, existujú tiež alternatívy, európske podnokty, pro, e, európske podniky a to dokážu vyrábať. Takže tu opätovne treba povedať, a od januára 2018 to musí byť zakázané. Ďalej odpady. Aké sú odpady za použitia Arturu? Pevné a tekuté. No, skladovanie tekutých je nemožné. Existuje technológia inertáže, to znamená, že odpady sa nedajú viacej používať. Takže eh, treba zaviazať všetky krajiny, ktoré majú eh, odpad by to inertovali a aby to umiestnili do prechodného skladu. A poviete, že existujú niektoré, ktoré nemajú tú technológiu na to primeranú, ale existujú podniky, mentálne nemecké, ktoré robia mobilnú inertáž, to znamená, že technológia sa dá niekde previesť, presunúť na to, aby sa vykonala inertáž. No a ak začneme akceptovať dovoz do, dopadov, tak stratíme vystupovateľnosť a nebude jasné, kto ako robí veci. Takže e, každá krajina má vlastné odpady na e, odpady s obsahom ortute. Na no čo sa týka konečného uskladenia, pretože existuje uskladenie provizorné a konečné, tak úprimne povedané, máme skúsenosti, videli sme, čo sa deje e, v, v Nemecku alebo vo Francúzsku vždy keď skladujeme veľké, eh, veľké množstva, tak buď sa eh, prepadne podlože, alebo eh, ako sme videli v Nemecku Solnej bani, ak to bolo zaplavené, takže nemôže sa robiť skladovanie vo veľkých hĺbkách, treba to robiť na povrchu a v prípade problémov zasiahnuť. Takže tieto odpady sú podobné ako radioaktívne odpady. Treba mať k nim prístup, aby sme ich mohli sledovať. A inak ďakujem spravodajcovi za jeho dobrý návrh. Ďakujem pani Dornano. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem veľmi pekne aj spravodajcovi. Znečistenie a kontaminácia tisícov osôb v Japonsku, ktorá chorobu nemata, vytvorila ilustráciu tragickú známu tejto extrémnej jedvatej látky pre človeka dnes sa nachádza v rybách, ale aj v, v priemyselných produktoch. Používa sa to v zubárstve napríklad a rovnako je to sa používa v priestoroch v priemysle na ťažbu zlata. uh a, mhm v Japonsku bola podpísaný, bol podpísaný dohovor Minamata o, o, o Je to veľký pokrok. Rovnako Európska únia je alfa a omega v tejto oblasti. No a preto e, využite delegovaných a vykonávacích aktov nemôže byť pravidlom, ale musí ostať výnimkou. No a rovnako treba zohľadniť e, rozhodnutie Estonska a Portugalska, treba ich vyznať, aby v konštruktívnom dialogu sa rozhodli podpísať o dohovor Minamata. No. Čo sa týka povolovania nových produktov alebo spracovania alebo výroby s obsahom, s obsahom ortute, že dohodu, na uplatnenie dohody Európska únia a si musí uvedomiť, že členské štáty sú suverené e, strany tohto medzinárodného záväzku a rovnako sekretariátu dohovoru môžu, e, môže predložiť e, správu o svojom mene, ale nie v mene členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Tento návrh, ktorý sa týka ortuti v súlade s minamackým dohovorom, o návrh komisie je trocha sklamaním pre mňa, pretože skutočne plne nezohľadňuje existujúcu legislatívu a takisto medzinárodnú legislatívu, lebo vlastne e, nie je plne v súlade s tým, čo je v Minamackom dohovore a tie nástroje, ktoré sú tu pokryté, nie sú úplne najvhodnejšie. Na druhej strane gratulujem spravodajcovi za dobrú správu, pretože sa snaží opraviť niektoré väčšie chyby, napríklad pokiaľ ide použitie, e, obmedzenie použitia v prílohe 3 konkrétne v prípade výroby e, e, niektorých chemických látok e, a mm, pokiaľ ide o obmedzenie obsahu ortuti v niektorých technológiách takže pokiaľ ide o permanentné skladovanie v kvapalnej podobe, to sa oveľa ťažšie kontroluje a riadi. A je to v podstate prchavá forma, to je vlastne najväčší problém ortuti. Minamacký dohovor takisto hovorí, že rezidua a zložky ortuti by sa mali e, dostať, e, premeniť e, na, do, do pevnej formy, kým sa začnú skladovať a takéto, takýto materiál sa môže ukladať len na, na špeciálnych skládkach, ktoré sú na to pripravené. A okrem toho sa umožňuje permanentné skladovanie len v podzemných skladovacích eh, kapacitách. Tieto podzemné sklady sa používajú v zásade pre radioaktívne materiály. Ortuť ale nie je radioaktívna a preto by sa mala skôr skladovať nad zemou, aby sa mohla lepšie monitorovať, aby sa nedostala do, vodných, eh, do spodnej vody a aby um, to umožnilo aj e, opatrenia v prípade núcových situácií. No a potom tu máme ešte eh, návrh komisie ohľadom štandardného skladovania v solných baniach. Posúdenie vplyvu, ktoré má viac než 90 strán, na ktoré vypracovala komisia, však nehovorí, nič o jednotlivých typoch e, skladovania a o e, environmentálnych otázkach, hoci má 91 strán. Možno, že najlepším miestom na skladovanie e, reziduj orduti by nakoniec boli práve solné bane, ale soli má veľmi korozívne vlastnosti, to takisto treba zohľadniť. Myslím, že by sme mali byť dôslednejší aj v oblasti harmonizácie smerom dole. Sú určité technológie, ktoré už e, môžu riešiť e, túto problematiku. Ja bývam len 100 kilometrov od e, jednej z najväčších solných baní na svete a my máme expertov, ktorí už pracovali s ortuťou a nikdy sa nevyskytla žiadna nehoda. Majú patentovaný spôsob, ako nakladať s ortuťou, takže je veľa spôsobov a veľa možností, ktorými by sa ešte komisia mala zaoberať. Ja sa veľmi teším na ďalší postup. Ja, Ďakujem veľmi pekne. Ste nikto v tejto miestnosti nespochybňuje, že ortuť jedna z najnebezpečnejších látok, ktorú poznáme, ale rád by som ešte chcel poukázať na to, že už x krát za ostatných 25 rokov sme diskutovali o e, ortuti. Veľmi mladý ten to ešte nebol, takže už sme o tom hovorili skutočne veľmi krát. Máme pravidlá, ktoré sa môžu dodržiavať a sú krajiny, kde sa amalgám vôbec nepoužíva. A rovnaké platí aj pre vývoz ortute. Myslím, že je neprimerané, keď sa ortute vyváža ako odpad. Ako je to možné? To je veľmi dôležité. Tento všeobecný zákaz ortute mne osobne by nebol nepáčil, pretože treba starať o to, aký bezpečný je zaobchádzanie s ním, teda s hortuťou. Existuje viacero spôsobov, ktoré sa nedajú nahradiť a v zmysle bezpečného zaobchádzania to treba uplatňovať. Nemôžeme čo házať len tak do e, koša, to je veľmi nedbanlivé, ale bezpečné zaobchádzanie, napríklad priemyselný podnik, e, kde sa vyrábajú nejaké látky e, na nové fitosanitárne prípravky alebo fungicídy. Nemôžeme hádzať pole na podnohy, my sme predtým hovorili, aké zlé staré prostriedky chceme e, zakázať. A teraz musíme nájsť nové spôsoby a nové fitosanitárne veci, ale môžeme zakazovať e, produkty už preto. Takže environmentálna politika a realizovať len ako zákazy milý kolega Ek, to je príliš jednoduché. E, treba nájsť lepšie spôsoby a presne vnímať, kde je nebezpečenstvo a hrozba. Pre teplomery to už sme zakázali pred 20 rokmi, to už je jasné, ale treba identifikovať bezpečné použitie a povoliť ho tak, aby sme priemyslu dali inovačné možnosti. Ak to neurobíme, tak v budúcnosti sa treba zamýšľať nad tým, kde zarábať a čím sa budeme živiť. Takže treba nájsť eh, ešte vodné pozmeňujúce návrhy a ja chcem, musím povedať, eh, že v prípade ríče eh, som bol predseda výboru, 2000 pozmeňujúcich návrhov sme k tomu mali. A keby len polovica z toho, a pravda, čo si teraz povedal, tak ortuť, keď uzrela sveto sveta, ale tiež máme jasné definície, ako používať ortuť. V niektorých prípadoch je to prísne zakázané, to je dobré, ale v iných oblastiach treba povedať, že sa budú uplatňovať pravidla pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Dobre, no a dobre, keď o 2-3 roky to prehodnotíme, ale ja chcem požiadať, aby sme nezakazovali všetko priemyslu pretože inak budeme musieť sa zamýšľať nad tým, kde ľudí zamestnáme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pekne, pán prezera Florence. A slovo dostáva kolega Mikolášik. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. E, chcel by som krátko vystúpiť aj k tejto problematike. Vec som e, podrobne naštudoval a zistil som e, niektoré E, veci, ktoré, o, ktoré by som, o ktorých by som vás chcel informovať a aj, aj požiadať o teda taký realistický prístup potom pri posudzovaní jednotlivých e, e, prístupov, ktoré nám velia samozrejme ísť s dobou, modernizovať, odstraňovať ortuť tam, kde sa dá. Úplne súhlasím s tým, aj čo pán spravodajca s tým tónom, že treba samozrejme ísť e, do riešení, ktoré nás posunú dopredu a kde je možné odstrániť e, ortuť vo výrobe alebo v produktoch, tak ju treba nahradiť. A kde to nie je možné, tak treba e, prijať v súlade s analogickými prístupmi k iným látkam, ktoré sme vyradili postupne z priemyselnej výroby, ale dali sme im rovnaké šance na rovnaký čas na odstavenie tej výroby. Tak ja len chcem upozorniť, že som si povšimol, že na jednej strane máme acetaldehyd, e, ktorý je používaný ako katalizátor, ale máme aj e, látku, ktorá je e, vinylchlorid monomer, kde kde mm, je mm, ortuť používaná ako elektróda. A musím povedať, že existujú také také výroby v Európskej únii. Nie je pravda, čo e, komisia e, uvádza, že už e, na pôde Európskej únie nemáme takéto, takéto výroby. Je pravda, že takéto máme a je potrebné im poskytnúť realistický čas na odstavenie, na prechod na modernejšie látky, ale tiež nemôžeme im nariadiť, aby to zavreli zajtra. Je to vec aj zamestnanosti, je to vec e, realistického prístupu a je to vec aj e, e, nášho záujmu. Tak ako pri iných látkach sme mali takýto, by som povedal, vybalansovaný a rozumný prístup, tak aj tu by som sa prihováral, aby tie to zosúladenie tých časov tej odstávky išlo e, podľa e, niektorých amendmentov na december 2020 v obidvoch prípadoch a tak by to bolo prijateľné a som za to, aby samozrejme ortuť a jej škodlivé účinky boli z nášho prostredia odstraňované. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à notre collègue. Ďakujem pekne. Slovo dostáva kolega Linz. Ja, danke. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V stručnosti otázka pre komisiu. Viacerí kolegovia hovorili o zákaze vývozu v rámci eh, nariadení, ktoré máme aj momentálne, tak tam je napríklad výnimka pre výskum a eh, medicínske účely. V súčasnom návrhu komisie táto výnimka zákazu exportu sa už týka iba výskumu, takže otázka pre komisiu z mojej strany je, že čo sa deje napríklad s otázkou výnimok pre medicínske účely, pokiaľ ide o homeopatické lieky, tam potrebujeme ortuť vo veľmi malých množstvách ako východiskovú látku pre niektoré látky a podľa ich údajov teraz jednoducho sa nedá postradať táto látka. Ako s tým naložíme, aké riešenie navrhuje komisia? Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pani Françoise Grostet. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem stručná. Viaceré veci už odzneli. Nedá mi nepovedať, a vlastne zdieľam teda názory väčšiny ľudí, pokiaľ ide o rizika ortutie pre životné prostredie a zdravie, ale myslím si, že prijaté stanovisko zo strany spravodajcu sa zdá byť veľmi prísne, pokiaľ ide o stanovisko Európskej komisie, pretože to, čo navrhuje komisia, mi vyhovuje viac. To znamená, máme viaceré repozmujúce návrhy zo strany spravodajcu, ktoré ma znepokojujú, pretože žiada zákaz totálny importu ortute, ako aj výroby a predajú pláto, ktoré obsahujú ortuť, ale ako to povedal kolega, ktorý predo mňa opovedal, bolo, takéto pravidlá by boli kontraproduktívne. Prečo? Pretože napríklad vo farmácii využívame ortuť predovšetkým pokiaľ ide o homeopatické lieky, ale aj vo vakcínach, kde sa upradňujú deriváty ortute a tieto deriváty sú povolené, je to vyhodnotené zo strany úradov pre zdravie a prinášajú zjavné výhody, takže treba dávať veľký pozor, že ak chceme tu niečo zakazovať, absolútne využívanie letute, tak potrebujeme určite prechodné obdobie na to, aby sme našli alternatívy, uvedomujúci, že v niektorých domenách to je jednoducho nevyhnutné. Tieto ešte stále nemáme. Takže toto som chcela povedať. Predtým, než príjmeme nejaké príliš skostnaté, ale prísne opatrenia, môžeme urobiť aj narobiť chyby. Takže áno, určité obmedzenia dôležité, pokiaľ je využívanie ortute, to áno. Vo väčšine prípadov to treba zakázať, ale musíme dávať pozor, že sú tu ešte obdobia, obdobia, kde takéto deriváty potrebujeme. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo predstaviteľ komisie pani Winning. Thank you, Chair, and good afternoon to everybody. Ďakujem pán predseda, dobre popoludnie všetkým. Ja sa zameriam po svojej odpovedi na všeobecný kontext návrhu a potom zareagujem na konkrétne pripomienky. Ďakujem za všetky tieto komentáre. Myslím si, že vytvárajú e, hodnotný e, prínos k diskusii, ktorá nás čaká aj na e, medziinstitucionálnej úrovni. Európska únia je na čele e, politík e, týkajúcich sa ortuti. Od 90. rokov sme o 80 znížili emisie ortuti do vzduchu a obmedzili použitie ortuti e, v produktoch a technológiách a to prostredníctvom smernice o priemyselných emisiách a pomocou REACH. Takže toto, čo, o čo sa snažíme, je to najdôležitejšie v tejto oblasti, to znamená e, e skladovanie, pretože asi 40 až 80 ortuti skladovanej na území Európskej únie pochádza z iných častí e, sveta. Minomacký dohovor e, doho podporili aj ďalší veľkí hráči, Spojené štáty, Čína a i odráža sa takisto aj v EKI Európskej únie, podstatne zníži emisie ortuti, v celosvetovom e, meradle vytvorí e, vyrovnanejšie podmienky v globálnom meradle, lebo všetky veľké hospodárstva budú musieť e, aplikovať tie isté alebo podobné požiadavky a to prispieje k inovácii priemyslu v Európe prostredníctvom vývoji vyvíjania nových alternatív neobsahujúcich ortuť. Takže My sme sa ako komisia snažili zabezpečiť vysokú mieru ochrany zdravia občanov a životného prostredia. A snažili sme sa zosúľadiť e, právne predpisy Európskej únie s dohovorom a e, ide o zákaz ortuti v produktoch a technológiách, ktoré nie sú primárne pozitívne pre životné prostredie a zdravie. A toto je ten podstatný krok dopredu, aj pokiaľ ide o potvrdenie e, našej čelnej pozície v oblasti znižovania obsahu odtutí v globálnom meradle. A pokiaľ ide o tie konkrétne otázky, napríklad zubný amalgám, zubné výplne, požiadavky minamatského dohovoru sú dôležité. My sme e, najskôr navrhli, aby sa separácia od tutis e, zavedla ako povinná, aby sa znížil únik do vodných zdrojov a aby sa používal e, amalgán v kapsulách. E, my sme však nezakázali zubné výplne a používanie zubných výplní, pretože sme nenašli, a dočítate sa to aj v posúdení vplyvu, žiadne e, definitívne vedecké dôkazy, že by to tak malo byť. Samozrejme, e, členské štáty majú rôzne systémy a zároveň sú v najlepšej pozícii, aby si regulovali túto otázku sami. Pokiaľ ide o odpad, mali by sme nechať otvorenú možnosť na presunutie 6 e, tisíc tón um, odpadu uh, do bezpečných podzemných skladísk, tak uh, aby uh, nedošlo k novým škandálom spojeným s Merkurom, ktoré len poškodili reputáciu Európskej únie, pokiaľ sa členské štáty rozhodnú povoliť len skladovanie tuhej, tuhého ortuťového odpadu Zatiaľ nie je totiž veľa e, subjektov na trhu, ktoré by to boli schopné robiť. Ostatní nemajú dostatočné technológie na tieto ciele. Tak potom teda sa bude ortuť musieť skladovať e, na až 10 e, rokov od uvedenia do tuhého stavu a to samozrejme tu treba počítať aj s určitými administratívnymi nákladmi a záťažou. Potom po tretie export, prepojenie vnútorného trhu a právnych predpisov týkajúcich sa, týkajúcich sa výrobkov s so obsahom ortuti. E, to e, by mohlo viesť vlastne k presunu výroby do tretich krajín, kde je kontrola menej prísna. A nakoniec by to teda nemalo e, za E, následok alebo ako výsledok splnenie tých e, environmentálnych cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Pre nás teda najlepším spôsobom, ako vytvoriť globálny trh bez ortuti, je e, používať dohovor v spolupráci s našimi obchodnými partnermi a potom ísť eh, cestou protokolov, tak aby sme mohli zavádzať eh, nové štandardy potom týkajúce sa avtute aj v našej unijnej legislatíve. Ja si myslím, že toto je asi najlepší spôsob, ako riešiť eh, otázku európskych štandardov vo vzťahu k minomackému dohovoru. A potom ešte zlúčeniny ortuti a ich vývoz či by sa to malo e, dovoliť v rámci výnimky, napríklad v prípade farmaceutického priemyslu, e, výnimky z, e, zo zákazu vývozu sa ťažko aplikujú. Komisia môže poskytnúť takú výnimku len tam, kde sú jasné dôkazy. Používanie ortuti v, vo farmaceutických výrobkoch je veľmi obmedzené. Domnievame, domnievame sa, že e, svetová e, ponuka je dostatočná aj bez e, vývozu z Európskej únie. Dovoz ortuti a jeho prípadný zákaz. Dopyt po ortuti klesá aj v dôsledku inšpekcií kontrol ale aj tak bude Európa aj naďalej potrebovať e, dovážať určitú časť ortuti, ktorú nevie pokryť e, z vlastných zdrojov. Myslím si, že by sme tu mali nechať aj pootvorené e, dvere, napríklad v rámci snahe pomôcť tretím krajinám, ktoré majú problém s, s, s zneškodovaním ortuti a samozrejme, hm, dovoz ortuti je podmienený e, predchádzajúcim povolením, to sme takisto e, zahrnuli do e, nášho návrhu. Myslím, pán predseda, že som sa dotkla väčšiny pripomienok, ktoré tu odzneli. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko a ďakujem vám. Ďakujem, pani Viny. Slovo dostane spravodajca Stefan Ekt na ukončenie našej diskusie. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod eh, by som chcel kolegovi Florencovi poďakovať za kompliment, že som ešte taký mladý, aby som, na to, aby som to dokázal zhodnotiť. Ja myslím, že mám viac rokov, ako by si mi priznal, ale to je zdravé, e, zdravá vegánska výživa. Kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky k tejto dôležitej téme. Ja som mal e, príležitosť e, upoznámiť sa s vašim prístupom, červenými líniami. Môžete si byť istí, že vyniem maximálne ús- úsilie na to, aby som vaše pripomienky zohľadnil, pretože ja som presvedčený, že nám všetkým ochrana verejného zdravia a životného prostredia leží na srdci. Všetci vieme, že súčasné e, snahy znižiť tie e, ortuti nie sú dostatočné a potrebujeme lepšie opatrenie v Európe. Na to musíme určiť legislatívne snahy a využiť príležitosti, aby socioekonomické dopady sme dokázali dlhodobo zhodnotiť a tým nesústrediť len na naše, naše vlastné, musíme opustiť našu komfortnú zónu a dnešné výzvy premeniť na príležitosti politické politická zodpovednosť voči rozvojovým krajinám, tzv. Nemôžeme, na to nemôžeme zabúdať. Environmentálna politika bola vždy východiskom pre inovatívne technológie a pre intenzívne diskusie o nových politických prístupoch. Musíme sa teda alebo teda prestaňme opakovať, že boj za čisté životné prostredie je boj proti hospodárstvu, a ničí pracovné miesta, ale musíme pochopiť environmentálnu politiku ako politiku udržateľnú a dlhodobo udržateľnú. To znamená, e, patrí tiež systematická podpora inovácií v priemyslu. No a najdôležitejší záujem budúcnosti je udržatie, udržanie sveta, bezpečnosť pre naše deti, bezpečnosť našu vlastnú a tých, tých ktorí prídu po nás. Takže keď to zmyslíme skutočne vážne, zniženie, so znížením emisí CO2 musíme žiť vo svete, ktorom bude menej ortute, tak musíme byť odvážni. Environmentálna politika je spoločenská politika, vplýva na spoločenský rozvoj a kvalitu života všetkých ľudí. Úlohou politiky musí byť dať ekologickým záujmom dôležitý hlas a musí zaistiť, aby princíp spoločnej zodpovednosti nebol vytlačený silnými finančnými skupinami na okraj. A obraz novej progresívnej eh, spoločnosti a to bude výzva pre priemysel, ktorý práve na nasýtenom eh, trhu v Európe umožní investície do inovácií čo sa týka životného prostredia, kolegyne, kolegovia, už je o 5 minút 12. Máme len jednu planétu, ktorú treba chrániť. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na spoločnú spoluprácu a želám vám všetkým harmonickú prestávku letnú, tak aby sme sa mohli potom zvervo pustiť do práce a samozrejme aj do renovácie nášho európskeho domu, ktorý mal trhliny a čo už aj tak treba uh, vyriešiť. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A pani Winning požiadala ešte o slovo. Uh, I do apologize my eagerness. Uh, ďakujem, pán predseda. A chcem skutočne veľmi uh, poďakovať uh, spravodajcovi za jeho správu a aj za to, že tak rýchlo spracoval celú tému, aby sme sa rýchlo posunuli k záverom. A to včas, aby sa stihla ratifikácia. Takže ďakujem pán Ek a ďakujem aj za pripomienky všetkých tieňových spravodajcov. Áno, ďakujem veľmi pekne. A ďakujeme spravodajcovi, pánu Ekovi. <clears throat> No a tým, než prejdeme k ďalšiemu bodu, by som vám chcel pripomenúť, že pozmeňujúce návrhy musia byť predložené do 30. júla o 12.00 a na výbore pre životné prostredie budeme hlasovať 13. októbra a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, tak ako pripomenul predseda Lavia. Nebudeme hovoriť s Olafom, keďže ako ste videli, dohoda o spolupráci medzi Európskou úniou a Philip Morris International bola obnovená, takže netreba hovoriť o tejto záležitosti, o tomto bode. Takže prejdeme hneď k bodu 22, výmena názorov s pánom Henrikom Wegenerom, predsedom skupiny na vysokej úrovni vedeckých poradcov o práci, o vedeckom poradnom mechanizme. No a dám mu hneď aj slovo. Ďakujem, pán predseda. Na úvod chcem e, výboru poďakovať za pozvanie, aby som mohol predniesť e, tento úvod. Ale prepáčte. Chcel by som požiadať, aby všetci opustili miestnosť potichu tak, aby sme si mohli vypočuť nášho rečníka. Ďakujem pekne za vaše pochopenie a porozumenie. Nech sa páči. Eh. Áno, ďakujem vám. Takže ešte raz ďakujem výboru za pozvanie, aby som mohol prezentovať nový mechanizmus vedeckého poradenstva Európskej komisie ja sa volám e, Henry e, Griga a som e, predsedom skupiny na vysokej úrovni pre vedecké poradenstvo a som profesorom pre bezpečnosť potravín a v tomto odbore som strávil väčšinu svojej, vede- a väčšinu svojej vedeckej kariéry som práve strávil tým, že som pracoval na vedeckých podkladoch pre tento výbor a iné výbory a pre bezpečnosť potravín a som aj výkonným e, podpredsedom e, e, technického výboru univerzity v Dánsku. A dôvod, prečo som tu, je, že som tu ako predstaviteľ tejto skupiny na vysokej úrovni pre vedecké poradenstvo Určite už e, poznáte aj ďalších, e, e, pána Jeremy Breha a Jan Marko Millera. Ja dúfam, že prostredníctvom tejto prezentácie vysvetlím výboru, prečo si myslím, že tento mechanizmus vedeckého poradenstva je veľmi dôležitý práve pri poskytovaní vedeckého poradenstva, z ktorého potom vychádzajú politické rozhodnutia Európskej únie. Uvidíme, či nám to bude fungovať. Zatiaľ nie, hovorí rečník. A, takže teraz ďalšia priesvitka. Ja sa obávam, že, to aj, že je to asi mimo dosah. Ah, you also have to turn it on. Aha, ešte to treba zapnúť. Aha, takže ďakujem technickej podpore. E, mechanizmus e, vedeckého poradenstva vychádza z dlhej histórie používania vedeckých dôkazov pri formovaní politík Európskej únie a siaha to už do doby e, vytvorenia IERC, to znamená Spoločného výskumného centra v roku 1957, kde sa práve E, definovali spoločné výskumné programy, a ktoré mali podporovať e, legislatívnu prácu v Európe v mnohých oblastiach politik. Vytvoril sa celý rad decentralizovaných špecializovaných agentúr už od 90. rokov a takisto aj STOA, tento výbor bol vytvorený na to, aby pomáhal parlamentu a v roku 2012 bola zriadená funkcia hlavného vedeckého poradcu a vlastne predlžením alebo rozšírením tejto funkcie je mechanizmus vedeckého poradenstva. Táto funkcia bola úspešná a pán predseda Juncker rozhodol o tom, že treba toto reflektovať a e, v podstate redefinovať túto funkciu v novom formáte. Takže pán komisár Muedaš bol vyzvaný, aby e, prišiel s novým návrhom takéhoto mechanizmu vedeckého poradenstva, ktorý by mohol jednak slúžiť komisii a takisto koordinoval e, fokálne body e, vedeckého výskumu vo všetkých oblastiach e, výskumu, ktoré sa týkajú procesov prebiehajúcich v Európskej únie. Takže výsledky úvah pána komisára viedli k vytvoreniu mechanizmu vedeckého poradenstva. To vidíte uprostred tejto priesvitky a skladá sa to z skupiny na vysokej úrovni, skupiny vedeckých e, poradcov. Je to sedem ľudí, ja som jedným z nich, a potom sekretariátu, poskytujúceho e, praktickú podporu tejto skupine na vysokej úrovni. Takže je to veľa e, väčší organizmus, než bol ten pôvodný inštitút vedeckého poradcu a e, samozrejme, že zvláda aj oveľa väčší objem práce. Tento mechanizmus vedeckého poradenstva reaguje na požiadavky predsedu a kolegia, ktoré e, sú mu predkladané prostredníctvom komisára Muedaša a potom e, sa zodpovedá priamo komisárovi a predkladá mu výsledky svojej práce. Samozrejme, že využíva vedecké e, poznatky akadémií, a vedeckých e, organizácií, tých existujúcich orgánov Európskej únie a ďalších, e, ďalších organizácií je SC. A takže treba skutočne využívať všetky zdroje a to naprieč disciplínami a samozrejme pri dodržiavaní holistického vedeckého e, prístupu pri zohľadňovaní našich aktivít. Takže tu sú členovia skupiny vedeckých poradcov na vysokej úrovni a pán komisár je tam. Ten pán naľavo je Cedric Villani, veľmi známy a uznávaný francúzsky matematike Vina Fortura, Fortunatu, podpredsedkynia veľmi známa portugalská vedkynia vo svojej krajine, Dieter Hoyer, nedáv, donedávno, donedávna uh, riaditeľ CERNu, uh, časticový fyzik, potom Henrik Wegener, Janusz Bujnický, a Julia Slinger je odborníkom na meteorológiu a klímu um, z Veľkej Británie a ja um, som zameraný na potravinárstvo, bezpečnosť potravín. Takže toto je uh, skupina a jej zloženie, ako vidíte, tak pokrýva celý, celé spektrum vedeckých oblastí a ide nám o to, aby sme boli schopní e, riešiť e, všetky politické oblasti, ktoré môžu mať prínos z vedeckých poznatkov na základe naše, nášho multidisciplinárneho zloženia. Úlohy tohto mechanizmu vedeckého poradenstva na našej skupiny e, sú tieto poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo pri vytváraní európskych politík a právnych predpisov v, vždy a vo všetkých oblastiach politík. To znamená v krátkodobej, strednodobej aj dlhodobej perspektíve a aj vrátane krízových situácií, kedy sú potrebné vedecké e, rady. Táto práca by nemala duplikovať e, už existujúce zdroje vedeckého poradenstva eh, rozprostreté do celého radu eh, vedeckých eh, inštitúcií a agentúr, takže by to malo byť doplnkové, doplnkovej povahy a pochopiteľne treba sem zahrnúť aj posúdenie solidnosti a obmedzení vedeckých dôkazov, ktoré e, predkladáme. Ďalej, e, v rámci proaktívneho prístupu sa snažíme identifikovať tie politické oblasti, kde je potrebné vedecké poradenstvo a takisto e, posilniť takisto odporúčať zlepšenia pre interakciu medzi jednotlivými politikami, a mm, využívať posilniť využívanie synergických efektov. A chcem povedať, že toto je možno jedna z oblastí, kde máme potenciál e, privodiť e, najzásadnejšiu zmenu pre e, európsku vedu, ktorá má za cieľ poskytovať poradenstvo pri definovaní politík. My sme pozvali všetky a vyzvali všetky národné akadémie a spoločnosti, aby sa s nami spojili a spolupracovali na európskej úrovni pri vývoji a mm, predkladaní vedeckých dôkazov pre vytváranie politík. E, vytvorili sme e, internetové stránky, ktoré majú vysokú návštevnosť um, e, z rôznych členských štátov, zo strany akademických združení a podobne. Pretože doposiaľ jednotlivé akademické inštitúcie vedecké organizácie nezohrávali až tak dôležitú rolu pri e, politických rozhodnutiach. Myslím si, že vytvorenie SAM, mechanizmu vedeckého poradenstva a zlepšenie spolupráce s európskymi akadémiami vied, zlepšíme štruktúru e, vedec, tak, aby vedecká komunita v Európe mohla zohrávať aktívnejšiu rolu pri formovaní politík na základe vedeckých dôkazov. Vďaka všetkým tým zdrojom, ktoré sa považujú za nezávislé a takisto e, sú na skutočne špičkovej úrovni, pokiaľ ide o vedecké schopnosti. Nuža, okiaľ neza, po, okrem nezávislosti, a to je samozrejme veľmi dôležitý prvok, ktorý charakterizuje SAM. My sme takisto transparentní a všetko, čo robíme, e, dávame k dispozícii. E, ako som povedal, vytvorili sme internové, e, internetové stránky, ktoré majú tieto poznatky sprístupňovať. Všetky zápisnice zo stretnutí a všetky um, referáty a podobne sú k dispozícii a tie opisujú, čo robíme a, a v akej fáze sa nachádzame. A samozrejme tie témy, ktoré dokončíme, tak potom takisto zverejníme, aby sa na domovskej stránke, aby sa nimi mohol každý, kto, koho to zaujíma, zaoberať. A teraz budem hovoriť trocha o témach, e, ktoré nás zaujímajú. Pôvodne sme e, sa chceli venovať dvom témam z hľadiska vedeckého hodnotenia. Jednak kybernetická alebo počítačová bezpečnosť. Na tom nestrávim veľa času v tomto výbore, ale tá druhá téma je možno zaujímavejšia pre tento výbor a preto e, sa jej budem venovať troška viac. A vysvetlím aj to, čo sme urobili a to v podstate umožní pochopiť aj to, ako pracujeme. Tu ide o e, zmenšenie e, rozdielov medzi e, uvádzanými a skutočnými emisiami CO2 z motorových vozidiel. Dostali sme od komisára Kanieta požiadavku cez pána komisára Moedaš, aby sme to, sa tomuto venovali a na základe toho sme vypracovali referát, v ktorom sa v zásade e, definuje, čo budeme schopní urobiť, v akom rozsahu a to e, a, a na základe dialogu e, s pánom komisárom sme sa rozhodli, že sa to takto bude aj realizovať. Takže e, tento papier, ktorý sa týka stanovenia rozsahu, vlastne definoval rozsah našej práce a v zásade išlo o to, že sme tam stanovili ďalšie dve línie činnosti. Jednak zabezpečenie nových testovacích schém ktoré budú čo najreprezentatívnejšie z hľadiska skutočnej e, produkcie CO2 a e, potom možnosti e, využívania údajov o spotrebe vo veľkom meradle, aby sme sa skutočne dostali k tým skutočným hodnotám emisí CO2 do vzdušia. Takže Tie otázky, ktoré budeme riešiť na SAM sú aký je e, európsky a celosvetový vedecký základ na zlepšenie merania e, produkcie emisí CO2 u e, ľahkých motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel a spotreby paliva E, s cieľom vytvoriť také hodnoty, ktoré sú bližšie k skutočným priemerným hodnotám a ktoré prístupy e, môžeme zvážiť a ktoré sú silné a slabé stránky, e, pokiaľ ide o spolahlivosť a transparentnosť a aké ďalšie vedecké a analytické snahy treba ešte vyvinúť. Takže toto nás čaká v nasledujúcich rokoch. A toto je taký časový harmonogram, v rámci tejto otázky. Keď sme vo februári prijali poverenie vypracovať e, tento papier o rozsahu činnosti. slúbili sme, že v októbri to bude dokončené, takže išlo o podrobný proces a my ešte stále robíme prieskum pri e, príslušnej relevantnej odbornej literatúry a súčasťou našej práce bola aj návšteva na jednom z útvarov komisie JRC ISPRA v júni sme mali seminár expertov v Lisabone a tí sme vybrali na základe e, dôkladného vyhodnotenia e, a vybrali sme z expertov skutočne na globálnej scéne, e, to znamená z tých e, najvyšších vedeckých poschodí, tak povediac, ktorí majú najväčší vedecký vplyv, tak aby sme mohli pokryť všetky jednotlivé otázky, ktoré sa naskytajú. Týchto expertov sme pozvali na seminár v Lisabone. A pracujeme na veľkom rozsahu vedeckých informácií, vedeckých vstupov. V septembri budeme mať stretnutie zainteresovaných strán. Tam pozveme mm, zainteresované strany mimo e, vedeckej komunity. A cieľom je takisto získať pre skupinu na vysokej úrovni ďalšie informácie, ešte predtým, než vypracujeme definitívne stanovisko v októbri. Takže toto je náčrt toho, ako chceme postupovať, ako pracujeme. To znamená, e, sústreďujeme, zhromažďujeme odbornú literatúru a zdroje informácií, e, potom máme semináre, to teda s účasťou odborníkov na základe výberu vychádzajúceho z, vedec, z odborných kritérií a nadvezovanie dialógu s príslušnými zainteresovanými stranami. No a to všetko ešte predtým, než nakoniec vypracujeme a schválime stanovisko mechanizmu vedeckého poradenstva. Takže dúfam, že som vám takto vysvetlil, ako pracujeme Ide tu o témy, ktoré sú veľmi komplexné. A to vyžaduje multidisciplinárny vedecký prístup. Note, since it is already uh, clearly visible on our homepage. Takže máme aj homepage a Ďalšia téma, ktorá je už taká stručnejšia, s cieľom vytvoriť stanovisko, respektíve skôr dovysvetliť. Musíme dovysvetliť situáciu ohľadne glyfocátu. A týka sa to predmetného komisára, pokiaľ ide o vedecké hodnotenie glyfocátu. Takže tri otázky v tejto chvíli sú, boli započaté a vlastne toho mechanizmu vedeckého poradenstva to takto funguje. Takže týmto končím a teším sa na otázky. Merci à vous. Aucun de nos collègues ne s'est Ďakujem pekne. Niekto sa neprihlásil o slovo? Nie? Pas de demande d'intervention de votre part Pas de questions Madame Görling. Um, Ďakujem. Aký máte vzťah? Máte teda vzťah s parlamentom, ale aký máte vzťah a mohol by byť teda, keď sa pozriete na otázky, na ktoré by sme sa my pozerali, pokiaľ ide poskytovanie informácií pre komisiu, kde vlastne vidíte úlohu parlamentu? Is there any role there in advising parliament? Môže aj parlament poskytnúť nejakú poradenskú činnosť? Ďakujem pekne, takže slovo teraz dostane respondent. Nie priamo, ale tie stanoviská a ďalšie produkty, ktoré pripravujeme, sú súčasťou diskusí, ktoré prebiehajú na úrovni parlamentu. Takže dúfam, že v tomto kontexte vieme zabezpečiť rozhodnutia ktoré sú prijaté na úrovni Európskeho parlamentu. Mali sme výmeny názorov s viacerými výbormi. Sledujeme politické diskusie, ktoré sa týkajú oblasti, kde my pracujeme na rozvoji komplexných vedeckých hodnotení. A celé to je v kontexte zodpovedných politických rozhodnutí, ktoré treba prijať. Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási, ale predsa len Takže závisíte od Európskej komisie, to ste povedali. To znamená, tak ako povedala pani Görling, že by sme nemohli my osobne vás požiadať o vedecký názor, napríklad pokiaľ ide o e, endokrinné disruptory. To je taká dosť komplikovaná otázka, ale budeme musieť zachovať chladnú hlavu a snažiť sa získať názor, čo možno najvyváženejší. Možno by ste k takejto téme nám vedeli dať názor, ktorý by nám dal viac informácií, pretože potrebujeme nezávislý názor. Pán predseda. Ďakujem pekne. Ak som pochopil vašu otázku správne, My buď reagujeme na požiadavky zo strany komisie, asking we have the opportunity to take on board. A využijeme každú možnosť venovať sa otázkam, pri ktorých máme pomoc, pocit, že môžeme poskytnúť nejaký vedecký vstup endocrine disruptors, I'm aware of a lot of work already on. A pokiaľ ide o tie disruptory, tam už práca prebieha. Ja osobne si neuvedomujem, že by sme momentálne mohli pridať ešte nejakú dodatočnú pridanú hodnotu, ale sú tu ďalšie otázky, o ktorých hovoríme. Tak máme tu zoznam takýchto otázok. We can And we do in dialogue with the academies. Samozrejme sme v kontexte, sme v súlade s akadémiami. Máme tu viacero iných komplikovaných otázok, na ktorých pracujeme pokiaľ ide o tie vedecké hodnotenia pre politikov. A vlastne sila našej akcieschopnosti spočíva v štrukturovanom dialogu s akadémiami a vedeckými, aby sme mali dobrý základ na vývin inputových informácií tak pre národné, ako aj európsku úroveň. Dúfam, že národné akadémie môžu pomôcť ešte viac pri podpore týchto všetkých diskusí. Merci beaucoup. Pas d'autre demande d'intervention? Bien, merci. Už nikto iný sa nehlási, takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu prezentáciu. A teraz dostaneme sa k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 23 je tu o transmastnej kyseliny. Vidím, že niektorí spolusponzory tu nie sú, ale pani Somer je tu, takže hneď dostane aj slovo. Ja, vielen Dank. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, jetzt sofort dran zu kommen. Sehr nett. Ähm, Ďakujem pekne. Škoda, že túto tému preberáme dnes, keď už kolegovia asi sa venujú iným záležitostiam. Ale dobre, že sme sa dohodli na tomto návrhu, pretože ide o spoločný text, pokiaľ ide o tie transmastné kyseliny der ja eigentlich schon wesentlich früher, nämlich im Dezember 2014 kommen sollte. In dem Bericht tejto správe komisia veľmi jasne udáva spolu prepojenie medzi kardiovaskulárnymi problémami a príčinou transmastnými kyselinami a som vďačná za túto správu, pretože vlastne pokiaľ ide o nariadenie označovanie potravín, asi sme sa tam nedohodli, že To možno bolo, pretože sme svojho času vtedy o tom nevedeli ako Nevedeli sme, či vôbec spotrebiteľ vie niečo o transmasných kyselinách, či to môžeme označiť na potravinách takýmto spôsobom, alebo stanoviť nejaký prah. do akého by takéto transmastné kyseliny boli povolené. A preto vlastne aj tá úloha pre komisiu, aby urobila správu, a vlastne už vtedy sme mali určité obmedzenia. Výskum komisie poukazuje na prepojenie medzi kardiovaskulárnymi problémami a zvýšeným požívaním transmasných kyselín, ale aj takisto, že vlastne obsah transmasných kyselín posledných rokov bol zjavne zredukovaný a príjem predovšetkým v jednotlivých spoločenských vrstvách a spoločenských kategóriách zostáva naďalej vysoký. Preto by sme mali pri riešení tohto problému aj naďalej byť vanliví. Pri hodnotení viacerých možností konania komisia došla k záveru, že zavedenie hraničnej hodnoty pre transmastné kyseliny vo výrobkoch je najefektívnejším riešením a ja musím povedať, že tomuto hodnoteniu pri, sa prikláňam, nie som sama, celé množstvo kolegov je za to rovnakým spôsobom, vzhľadom na skutočnosti, že celkom jasne maximálne tretina našich občanov a občianiek, pokiaľ ide o tému transmastných kyselín, si nevie predstaviť, čo by s tým urobili, takže vlastne aj to označovanie potravín by sa minulo účinku. A to by bolo pre väčšinu spotrebiteľov zbytočná informácia, takže lepšie je zaviesť nejakú hraničnú hodnotu, prahovú hodnotu. Som napätá, či rada popri komisii dostane od nás ústnú otázku, ktorú sme mi vyslali, že či teda rada zdieľa náš názor. Takisto si myslím, že komisia potrebuje viac času na vyhodnotenie hraničných hodnôt. Die äh, Industrie äh, auf die verschiedenen Hersteller, nämlich die verschiedenen Unternehmensgrößen. Predovšetkým pokiaľ ide o výrobcov a pokiaľ ide o hodnotenie zdravotného vplyvu a takisto aj pokiaľ ide o realizovateľnosť. Myslím si, že to nie je jednoduché a potrebujeme ešte informácie, pokým teda ja viem. Máme tu kolegov, ktorí zastávajú názor, že nepotrebujeme nejaké hodnotenie dopadov a túto hraničnú hodnotu by sme mali zapracovať do toho hneď. Ja ale predložím pozmeňujúci návrh, aby sme mali detailné hodnotenie dopadov. Pre mňa je takisto dôležitá otázka, ako naložíme s transmastnými kyselinami, ktoré vlastne vznikajú pri výrobe napríklad hranoliek. Pri výrobe hranoliek vznikajú vlastne transmastné kyseliny. Ako sa s tým naloží? Aj tu potrebujeme hodnotu. Máme robiť údaje, pokiaľ ide o polotovary. Vlastne zatiaľ to je podľa smernice znemožnené, pretože to nie je možné. To znamená, ak by takéto hodnoty boli zhanovené aj pre takéto polovýrobky, tak vlastne ako by sme pristúpili k celej tejto problematike, že vlastne chceme ponúknuť čerstvé potraviny na predaj. Áno, samozrejme závisí to od ingrediencií, ale závisí to aj od procesu prípravy. Preto si myslím, že potrebujeme ďalšie hodnotenie dopadov. Takisto nepovažujem za rozumné ako to v tom texte spoločného návrhu je naformulované, že transmazné kyseliny budeme spájať so všetkými možnými ochoreniami, ktoré na svete sú. Sú tam viaceré ochorenia v tom zozname a nie všetky súvisia skutočne s transmastnými kyselinami. Nie je žiadny vedecký dôkaz toho, že takéto e, transmastné kyseliny vedú aj k endometrióze. To je príliš prehnané podľa mňa. Dá sa to naformulovať aj všeobecnejšie a takýto dlhý zoznam chorôb tu nepotrebujeme. Potom tu ešte aj otázka, že ako naložíme s transmastnými kyselinami, ktoré sa prirodzeným spôsobom nachádzajú v mlieku a mesových výrobkoch. Tam sa tomu nedá vyhnúť, musí to byť takisto označené, alebo sa dá tomu nejako vyhnúť. Vlastne vychádza sa pravdepodobne väčšinovo zo strany autorov z toho, že takéto prirodzené transmasné kyseliny nebudeme spomínať, označovať, pretože vlastne nemáme preto možnosť stanoviť si hraničnú hodnotu, ale myslím si, že by sme mali poukázať na to, že ľudia v Európskej únii jedia veľa mesa a tým vlastne istým spôsobom rastie aj príjem týchto transmasných kyselín a tieto transmasné kyseliny sú potom identické čo do vplyvu v porovnaní s ostatnými transmasnými kyselinami. Takže musíme urobiť osvetu u občanov, že čo vlastne transmasné kyseliny sú a čo, v ktorých produktoch sú obsiahnuté. Čo to ešte? Mám. Nesmieme zabudnúť na posledný bod, že pri zavedení takéto hraničnej hodnoty môžu byť tieto transmatné kyseliny nahradené inými výrobky. To sú nasýtené kyseliny, ktoré takisto nie sú veľmi zdravé, musia byť vlastne na balení výrobkov označené, ale v neposlednom rade vlastne sa týmto nahrádza jedno zlo druhým, ešte horším, ale musíme sa nad tým zamyslieť a vlastne Äh, Musíme sa zaoberať aj kontextom, pretože vlastne hlavná alternatíva je palmový olej. A vlastne VHO varuje, že pri celosvetom nahradení transmastných kyselín v potravinách dojde k nedostatku v oblasti alternatívnych náhrad, ako je práve palmový olej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Somerová. Hovorili ste mene EPP. Teraz dostane slovo pani Melior, ktorá hovorí so socialistou. Ďakujem. Ja to robím v mene pani Zabu, ktorá tieňovou spravodajkyňou alebo spoluspravodajkyňou a robím to veľmi rada, pretože naše názory sa stotožňujú a pani Zomerová pokázala už na viaceré otázky, ktoré sa v mojom stanovisku takisto objavia. Transmasné kyseliny sú dôvodom kardiovaxuálnych problémov a v tomto uznesení žiadame zavedenie záväzných hraničných hodnot v priemyselných nasýtených kyselinách. Testy prebehli vo viacerých nách a dokázalo sa, že tieto opatrenia dokážu zredukovať ochorenia kardiovaskulárneho charakteru a pozitívny vplyv na zdravie populácie je už o pár rokov veľmi jasný. V tomto uznesení sme sa sústredili na tieto transmasné kyseliny priemyselného charakteru a nie na tie, ktoré sa nachádzajú v prírode. Aj to spomenula pani Zomer. Tým sa sústredíme na potraviny, ktoré majú najväčší obsah transmasnej kyseliny, ako napríklad keksiky, popcorn a fast food. Ľudia v tých nižších socioekonomických vrstvách konzumujú práve kvôli nízkej cene práve tieto poživiny a ohraničenie priemyselných transmastných kyselín vlastne môže navodiť zlepšenie zdravotného stavu týchto nižších sociálnych vrstiev. Alternatívne možnosti ako záväzne označovanie nie sú úspešné. Na to ste boli poukázali. Vieme, že je nízke všeobecné povedomie, pokiaľ ide o transmasné kyseliny a ich negatívny vplyv na zdravie. Tento nedostatok osvety by vlastne takáto povinnosť označovania nevyriešila. Napriek tomu máme celú mozaiku nariadení a dobrovoľných dohôd jednotlivých členských štátov, chýbajú harmonizované opatrenia na úrovni Európskej únie, a to znamená, že nemáme žiadnu celoeurópsku možnosť na to, aby sme kardiovaskulárne ochorenia sme dokázali predvídať. Preto apelujem na Európsku komisiu, aby vlastne vychádzala z výsledkov vlastnej správy a stanovila záväzné hodnoty pre priemyselné transmasné kyseliny, čo možno najskôr. Diskutujeme tu momentálne aj o TTIP a CETE Môžeme sa pozrieť do Ameriky, oni teda aspoň majú v tejto oblasti určitú úpravu, či je táto pre Európsku úniu využiteľná, tak to sa dá preskúmať neskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane pani Frederik Ries, nech sa páči. Pardon, merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, predseda. Návrh uznesenia E, ktorý máme pred sebou na stole, a predložili všetky politické skupiny, takže skutočne to konštudovanie a spoločná vôľa e, nášho výboru a celého parlamentu dúfam znížiť spotrebu transmastných e, kyselín. Pani Somer to už povedala, je to aká priorita parlamentu už pomerne dlho. Hovorí sa to v odseku, alebo v úplne prvom odseku sa o tom hovorí, že tieto zeliny súvisia s mnohými chorobami a patologickými javmi, takže treba trochu povedať, je to na je, kde sa hovorí o kardiovaskulárnych chorobách a mnohých ďalších vesiach. nie je tu uvedená obezita, bohužiaľ, ale to je zvláštne. Ja už som keď eh, som poukázala na eh, škodlivosť eh, transfigurovaných masných kyselín, keď som bola spravodajkyňou pre zelenú knihu. No a treba alebo veci sa možno nevenia dostatočne rýchlo, vyvíjajú sa, ale nie spôsobom dostatočným a dostatočne koncentrovaným a harmonizovaným, ako by sme si ďali na európskej úrovni. Je dôležité. Ja som si aj štúdiu nedávno v súvislosti s chorobami a medzi toho, kde sa hovorí, a v štúdii sa hovorí, že e, postihnutá je hlavne mládež, ktorý e, konzumuje až 10 gramov transmastných kyselín každodenne a je to obsiahnuté e, v mnohých, v mnohých potravinách rýchleho občerstvenia, E, pekárenských výrobkov a tak ďalej. Je to 5 krát, 10, 10 gramov je 5 krát viac ako maximálna, e, maximálna odporúčaná e, dávka. No a nie je samotné, bolo prvé, ale tiež Maďarsko, Lotyšsko a Rakúsko bojujú proti týmto veciam, takže treba povedať, Takže musíme o tom rozhodnúť a šíriť osvetu. To je absolútne nevyhnutné medzi mladými. Ja som dnes dobre si poznamenal, pretože no, to vypočutie ministra zdravotníctva e, Slovenska, pána Tomáša Druckera, ktorý hovoril o boji proti, a ktorý povedal, že treba posilniť e, národné e, postupy, národné postupy pre reformulácii výrobkov alebo zmene výrobkov a to nedostatečne bolo by lepšie, keby toto prebehlo harmonizovaným spôsobom na európskej úrovni. A to hovorím o odseku 6, myslím. Ešte pozitívny bod v našom texte je, že necháme otvorené dvere trom možnostiam. etiketovanie, ďalšie opatrenia ja osobne, ja by som bol dobre, keby sme e, zaviedli e, limitné hodnoty, m, mm, obsah e, transmastných kyselín v odseku 8, myslím, že sa to hovorí presnejšie, e, povinný limit e, pre transmastné kyseliny a tiež súhlasím s kritikou v odseku 7. Neslúži to ničomu zavaliť spotrebiteľov technickými informáciami pri označovaní, takže oni už vôbec eh, nechápu kvôli zavoleniu informáciami. Hm. Je tu zjednodušený systém označovania podľa farieb. No, naposledy som to už povedal, že eh, priemysel tiež už chce sa zapojiť do boja proti transmastným kysel, kyselinám a, eh, a, a sú za postupné a, eh, za postupné zastavenie používania týchto kyselín a potrebu presný a, eh, kalendár. Ďakujem pekne, pani Rís, za váš príspevok a slovo dostáva pani Bojlan v mene GUE. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že tie fakty všetky, všetci poznáme, tie, ktoré vedú k veľmi závažným chorobám. Sú to látky, ktoré sa nachádzajú v každodenných potravinách. Je ťažké sa im vyhnúť, ale veľa ľudí trpí kardiovaskulárnymi chorobami, aj to socioekonomický socioekonomické riziko e, súvisí s konzumáciou spracovaných, vysoko spracovaných potravín. My sme e, síce na jednej strane kritický napríklad Spojeným štátom, e, kde je ten problém takisto veľmi prítomný, ale ich legislatíva je v mnohom napred pred nami Takže treba e, pracovať na tom, aby sa výrobcovia e, do dvoch rokov e, posunuli používaní transmastných kyselín. Mm, v tomto materiále materiály sú odporúčania pre budúce opatrenia a skutočne najefektívnejším by bolo zníženie týchto transmastných kyselín v priemyselných procesoch Eh, označovanie potravín dnes nie je primerané, je metúce, lebo na eh, označeniach je eh, celý rad informácií, v ktorých sa spotrebiteľ ťažko orientuje a myslím si, že tu nemyslíme na jednu podstatnú vec, že tieto látky by v prvom rade vôbec nemali byť obsiahnuté e, v ľudských potravinách. Takže e, je potrebné takisto predložiť legislatívny návrh. A túto legislatívnu správu potrebujeme. Potrebujeme právne limity na transmastné kyseliny. Posúdenie vplyvu predstavuje len ďalšiu oddialovaciu taktiku a to, čo my potrebujeme, je efektívne znížiť objem transmasných e, kyselín. E, výrobcovia to neurobia dobrovoľne, takže treba postaviť zdravie spotrebiteľov na prvé miesto a podporiť tento návrh. Ďakujem pekne, pani Borlán. A slovo dostáva pani Dornáno. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel pripomenúť, že v tejto správe o transmastných kyselinách Európska komisia zdôrazňuje e, význam stravovacích návykov, hlavne medzi mladými. Hovorí, že myšlienka myslenia e, správania spotrebiteľov je vzorné. E, súčasné uznesenie hovorí o limitoch transnostných kyselín a treba uznať, že ide o um, efektívnu, efektívne opatrenie na spoločnom trhu, všetky obmedzenia kvantitatívne a kvalitatívne treba prijaťa a Európska únia problém prijaťa, obmedzenia. Komisia a Európska komisia zdôrazňuje, že v prípade prijatia národných opatrení v nejakom štáte sektor riskuje, že bude penalizovaný zahraničnou konkurenciou, takže dá sa na limity spoločného trhu chcú zredukovať e, faktor kardiovaskulárnych chorôb, ktoré sú jednou z hlavných príčin úmrtí Európskej únii. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, pani Dornáno. A slovo teraz dostane e, komisia. Pani Nikola Koplu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Asi pred e, štyrmi mesiacmi predložila komisia správu o transmastných kyselinách. Hlavné aspekty tejto správy obsahovali informácie o prítomnosti transmastných kyselinách v potravinách a celkových stravovacích návykoch e, populácie EÚ, potom prepojenie medzi spotrebou transmastných kyselín a rizikom e, kardiovaskulárnych e, chorôb. A potom tu išlo o právny limit pre e, priemyselne produkované transmastné kyseliny. Tento limit by mohol byť najefektívnejším spôsobom, ako chrániť zdravie spotrebiteľov. V správe sa však konštatuje, že je potrebný ďalší výskum Komisia chce vypracovať posúdenie vplyvu, vrátanie verejných konzultácií, tak, aby sa urobilo informované politické rozhodnutie v blízkej budúcnosti. E, v marci, ale aj dnes, e, komisia e, konštatovala s potešením, že podpora pre zníženie objemu transplantných kyselín na ich spotreby je veľká. My berieme na vedomie všetky poukazy na problematiku transmastných kyselín a potrebu zníženia ich spotreby prostredníctvom právneho aktu. No, komisia sa zároveň snaží o lepšiu reguláciu, to znamená e, politické rozhodovanie na základe dôkazov. Existuje široký konsenzus na dôsledko, dô, dô, výsledkoch, ktoré chceme dosiahnuť, ale musíme mať dostatočné e, vedecké dôkazy, aby sme ich do, do, do, dosahovali čo najefektívnejšie. Niektoré aspekty treba ďalej analyzovať a niektoré aspekty e, vzniesli aj členovia tohto výboru počas diskusie v marci, ale aj dnes. Napríklad to, ako zabezpečiť, aby snahy v oblasti e, transmastných kyselín nemali nežiaduce dôsledky pre malé a stredné podniky v oblasti potravinárstva. Je tu aj druhý, point, e, druhý bod. Aké sú alternatívy e, na nahradenie transmastných kyselín, ehm, to znamená čiastočne hydrogenovaných olejov. Napríklad také olej ako palmový olej môžu mať e, negatívne dôsledky. Okrem toho, treba zabezpečiť, aby sa táto iniciatíva potom aj e, e, primeraným spôsobom presadzovala. To znamená, že je potrebné, aby sme mali účinnú metodiku na jej presadzovanie. A treba rozlišovať medzi transmostnými kyselinami s preživovcov a e, priemyselnými transmastnými kyselinami. E, intenzívne sa pracuje e, interne na jednotlivých odboroch komisie na príprave tohto materiálu a výsledky sa dostavia čoskoro. My čoskoro, budeme, čoskoro zverejni, zverejníme posúdenie vplyvu, ktoré sa týka transmastných kyselín. To bude v nasledujúcich týždňoch Pracuje na tom DG Sante a diskutujeme teraz o tom s ďalšími útvarmi komisie. Bude to taká syntetická predbežná verzia toho, ako bude vyzerať skutočné posúdenie vplyvu a bude obsahovať opis problému, e, potom e, zainteresované strany, ktorý sa to týka, identifikovanie cieľov, ktoré chceme dosiahnuť a analýzu toho, aké sú princípy subsidiarity a proporcionality a kde sa majú rešpektovať zmapovanie možných politických e, riešení a analýza ich e, očakávaných e, výsledkov. A takisto aj opis toho, aké sú naše potreby, pokiaľ ide o údaje a aká bude konzultačná stratégia, ktorú chceme využiť. Táto činnosť nebude opakovaním správy komisie, to chcem zdôrazniť. Budeme vychádzať zo získaných údajov a analýz, ktoré doteraz prebehli Ďalšie kroky budú tieto, tieto e, v predbežnom e, časovom rámci, ktorý teraz uvediem na základe diskusí s komisiou. Po e, dokončení posúdenia vplyvu príde zverejnenia, zverejnenie na stránkach komisie a bude určitá lehota na to, aby zainteresované strany mohli zareagovať. To väčšinou býva 4 týždne. Medzi tým e, vyhlásime výzvu na predkladanie, predkladanie e, ponúk, e, e, pokiaľ ide o analýzu dôsledkov rôznych politických možností. To bude trvať 6 mesiacov a potom v ďalších mesiacoch prebehnú ďalšie konzultácie, vrátanie verejnej konzultácie, ktorá bude trvať 12 týždňov, pravdepodobne po letnej prestávke. Na základe všetkých týchto informácií sa dokončí posúdenie vplyvu a predložíme ho na začiatku roku 2017 regulačnej e, reviznej rade. A potom, ako sa e, schváli toto posúdenie vplyvu a e, takisto príslušné opatrenia, tak sa pristúpi k implementácii. Ale to, bude, to tempo bude závisieť aj na tom, aký sa zvolí právny nástroj. Pokiaľ to bude riadny legislatívny postup, tak to trvá dlhšie než e, postup výboru. Ten časový aspekt jednotlivých politických možností to je niečo, čo sa bude hodnotiť e, dôkladne v posúdení vplyvu a s prihliadnutím aj na to, čo už povedali niektorí z vás, e, podľa toho, aké budú prínosy. Takže toto je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz pár informácií, ktoré o tomto uznesení pozmeňujúce návrhy e, musí byť predložené do 1. septembra 12.00. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, hlasovať budeme vo výbore pre životné prostredie 29. septembra a hlasovať na plenárnom zasadnutí by sa malo uskutočniť z eh, druhého zasadnutia v októbri. A prejdeme k ďalšiemu bodu. To je bod rôzne. Tam už nikto nemá žiadne pripomienky. Posledná informácia. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 1.9. o 9. do 12.30 v Bruseli. Ja vám želám peknú dovolenku, by ste načerpali nové sily, tak aby sme mohli začať takou energiou, ako sme skončili. Ďakujem pekne a pekné prázdniny.